Vážené, vážení kolegovia, kolegyne, vítam medzi nami petičníkov našich hostí, ktorí sú medzi nami v miestnosti. Um, poprosím ich o strpenie, pretože nás najskôr čaká zo pár formalít v rámci práce nášho výboru. Najprv nás čaká prijatie návrhu programu schôdze z 11. júla. Všetci poslanci dostali zápisnicu, takže konštatujem, že zápisnica bola schválená, ak nikto nenamieta. V rámci oznámení predsedníctva nemám žiadne informácie pre vás ani v rámci bodu rôzne. Mám však informácie k oznámeniam predsedníctvam. Doplníme eh, potom v novembri veľa petícií do zoznamu. Samozrejme uvidíme, aká, aká bude reakcia komisí, komisie. V rámci ďalších krokov, pokiaľ ide o odsudzené deti v Španielsku, pred rokmi tam sa koordinátori dohodli, že pozvú niektoré organizácie, ktoré sa zaoberajú túto, touto otázkou a že sa budú zaoberať hraničným charakterom tejto otázky. To znamená, že by sme mali pozvať niekoho zo Spojeného kráľovstva. Koordinátori sa dohodli, že pozvú aj pani Emily O'Reilly, pani ombudsmanku na zasadnutie v novembri. A takisto sme diskutovali aj o práci, ktorá nás čaká v nadchádzajúcich mesiacoch, predtým než e, skončí náš mandát a pripravujeme zoznam prioritných tém. Budeme sa mu musieť venovať e, a rozpracovať e, jednotlivé témy v období od januára do apríla. No a koordinátori musia pred ďalším zasadnutím 8. oktobra e, nahlásiť, aké priority v tejto súvislosti majú ešte e, tu máme e, správu ombudsmanky z roku 2017. Tá by mala byť zaradená na plénum už v decembri. Pokiaľ ide o, o odporúčania e, tam jedine, jedinou otvorenou petíciou bude petícia 0378. Pokiaľ ide o body B, tam dostanete odpoveď písomne, pokiaľ ide o návštevy na zisťovanie skutočností. Um, ehm, tam rozhodneme v na, počas nadchádzajúceho zasadnutia v oktobri. Okrem toho sa koordinátori dohodli, že e, bude návšteva 17. 18. decembra do Valedora a EPP Pán koordinátor Petriak sa takisto zúčastní tejto návštevy, potvrdil svoju účasť v rámci delegácie, ktorá pôjde na túto návštevu. Diskutovali sme aj o článku 14, teda pokiaľ ide o náhradu pána, e, Valen, pána Valensu nahradí pán Preda. Potom, pokiaľ je konferencia národných parlamentov, to bude 27. novembra, zaznamenali sme si aj aktualizovaný program. Program ste pravdepodobne dostali už vo štvrtok, potom petícia číslo 48 k znečisteniu ovzdušia vo Valencii. Tam sa koordinátori rozhodli ponechať ju otvorenú. Zašlu sa listy španielským orgánom v rámci ďalších krokov. Takže toľko k výsledkom zasadnutia koordinátorov. Nech sa páči ďalším bodom nášho rokovania je hlasovanie. Budeme hlasovať o otázke na ústne zodpovedanie Radia komisie úlohe Nemeckého rodu starostlivosti o mládež v cezhraničných rodinných sporoch. Chcem len pripomenúť, že na žiadosť SAD a FDD sa koordinátori rozhodli pripraviť uznesenie k úlohe úradu starostlivosti o mládež v Nemecku a toto rozhodnutie sme prijali v júni. Teraz je text k dispozícii a mm, skupiny e, teraz vyzývame, aby e, sa tomu venovali koordinátori, prijali rozhodnutie v tom zmysle, že text bude k dispozícii len v angličtine aby postup mohol byť rýchlejší. To znamená, že všetky pozmenujúce návrhy musia byť takisto nakoncipované len v angličtine. Ja dúfam, že sa nám podarí dopracovať sa ku kompromisu, tak aby sme mohli vyslať jasný signál plenárnemu zasadnutiu. Hlasovanie v rámci výboru sa bude konať 9. októbra. Ja by som navrhla lehotu na predkladne čas- pozmenujúcich návrhov. Bude to piatok 28. septembra je to zvyčajne dlhšia lehota, než bola tá, ktorá bola pôvodne oznámená. Je to lehota, ktorá je o dva dní dlhšia, než tá pôvodná. Nuža, teraz by som rada zahájila hlasovanie k otázke na ústne zodpovedanie. What we actually are voting on. Hi, Roberta. Hlasujeme za alebo proti navrhovanému textu. Takže kto je za návrh textu? SAD. Zelený. Teda nemyslím, že by sme potrebovali overovať elektronicky hlasovanie. A kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? EPP v poriadku. Takže text bol schválený a hovorím, môžete predkladať pozmenujúce návrhy do 28. septembra, to je tento piatok. Nech sa páči, kto si želá vystúpiť, Virginie? Merci. Eh, Ďakujem pekne za slovo, len ak dovolíte, čo sa týka lehoty, chcela by som sa opýtať, či by bolo možné posunúť lehotu o niekoľko dní na 1. október, tak aby bolo možné predkladať aj prostredníctvom Mejty Forejem. E, pýtam sa preto, že ide o uznesenie, ktoré je dôležité, významné pre náš výbor, aj pre petičníkov. 300 petičníkov e, sa o, obrátilo e, na nás. Je tu problém, ktorý súvisí s presadzovaním práva, dodržiavaním práv detí teda je to téma, ktorou sa zaoberáme už dosť dlho. Bola by som rada, keby sme mali priestor dopracovať sa k uzneseniu, e, ktoré bude čo najobsažnejšie a čo najucelenejšie. If we now push the deadline... Ak odložíme časovú lehotu, ja som už poskytla istý časový priestor. Môžem poskytnúť dodatočný čas, ale potom sa nám nepodarí prísť s týmto materiálom na plenárku. Dobre, v poriadku. Ak to chceme odložiť o týždeň, dva či mesiac, potom to bude predložené na zasiadnutie až v decembri. Ja som eh, bola informovaná, že ak by sa to posunulo na 1. október, stihlo by sa to v tom istom čase do pléna ak by bolo možné eh, teda predkladať návrhy elektronicky. Ide len o dva dní navyše, zdôrazňujem. Ak by teda bolo umožnené predkladať eh, návrhy elektronicky, tak by sa to celé urychlilo. E ja som ja viem, že FDD si vyžiadali eh, predlženie o dva dní. Najprv to 26. potom FDD požiadali o ďalšie dva dní v poriadku. 28. je teraz tá lehota. Ale ak chcete, aby Dobre, pýtam sa sekretariatu, bolo by to v poriadku, ak by sme to predlžili o dva dní? This is the, this is the following. Takže hlasovať sa bude 9. októbra, ale ak bude predložených veľa pozmenujúcich návrhov, tak sekretariat nebude môcť sa prepracovať všetkými predloženými návrhmi a potom možno, že v decembri sa nám podarí to predložiť na plenárku. Viem už teraz, že program bude v decembri pomerne nabitý. Pokiaľ tých pozmeňujúcich návrhov bude zo pár v poriadku, ale ak príde veľa pozmeňujúcich návrhov, tak to bude problém. Dobre, takže 28. dobre, ale bude možné aspoň návrhy e, predkladať elektronicky, tým pádom e, sa bude môcť viacero kolegov podpísať pod ten istý návrh, bude to jednoducho jednoduchšie, ak by sa teda zachoval ten dátum 28., ale ak by teda bolo možné predkladať návrhy elektronicky. Chápem, že je snaha stihnúť to do plena. V poriadku. 1. október o 12. na obed Máte celé ráno? Najdôležitejšie je umožniť, eh, aby bolo možné predkladať návrhy eh, CC for eh, AM, teda aby bolo možné predkladať návrh elektronicky. Ak to bude možné, tak aj 28 nám vyhovuje. OK. V poriadku, v poriadku. Urobme to tak. 1. október 15.00. Ale môžeme predkladať aj elektronické návrhy, to je to najdôležitejšie. Nie, nie, nie. Zvyčajne to býva o 15. Pani predsednička, nejde o dátum, ide o to, či je možné elektronicky tieto návrhy predkladať alebo nie. Secretariat will try. Sekretariat sa pokusí. Urobí všetko, čo je v ich silách. V poriadku? Dobré. Môžeme teda zahlasovali sme k ústnej otázke na ústne zodpovedanie Rade a komisii. Môžeme teraz pokračovať. Takže najprv to bola otázka na ústne zodpovedanie komisii a teraz budeme tou istou otázkou pokračovať v prípade rady. Takže kto je za, proti, EPP, nie, dobre. Tak to je, kto sa zdržal hlasovania, Dobre, čiže ide o tú istú väčšinu v prípade otázky na ústne zodpovedanie rade. Teraz sme hlasal, hlasovali o tejto otázke v prípade oboch inštitúcií, komisie a rady, takže tým konštatujem, že bolo hlasovanie ukončené. Ďalšou otázkou je uznesenie teda teraz sme diskutovali a hlasovali o otázke na ústne zodpovedanie a teraz ide o uznesenie, o preskúmanie návrhu uznesenia. Pýtam sa, či by sa niekto rád ujal slova v rámci tohto bodu. Eleonora. Veľmi pekne ďakujem. Ide o návrh uznesenia, na ktorom pracuje náš výbor. Myslím si totiž, e, že treba trošku skonsolidovať tento text a to z toho dôvodu, že je veľmi dôležité, aby sme zohľadnili všetky dôležité um, rozmery v spojitosti s nemeckým systémom a v spojitosti s úlohou uvedeného nemeckého úradu starostlivosti o mládež. Myslíme si, že táto téma si vyžaduje podrobnejšie preskúmanie, nakoľko sa problémy zhoršujú. Ide o problémy, o ktorých sme sa dozvedeli prostredníctvom petícií od našich petičníkov a ide najmä o rodičov, ktorí nemajú nemecký pôvod a ktorí, ktorí informovali o prípadoch závažnej diskriminácie v priebehu postupov a hovoria o praktikách, ktoré realizujú pracovníci tohto úradu. Ide o, ide o prípady, ktoré majú dosahy a dôsledky zraničnej povahy je veľmi dôležité ochrániť eh, blahobyt maloletých, pochopiteľne, ale netreba zabúdať eh, ani na to, že tu dochádza k ohrozeniu princípov, ktoré sú blízke srdcu Európskej únie, čiže nediskriminácia, um, nezaujatý sudca a podobne. Počas uplynulého desaťročia sme, e, sme sa venovali práve úlohe tohto úradu, ale bohužiaľ všetky žiadosti, ktoré sme predložili e, nemeckým orgánom či komisii, e, vlastne zostali vysieť desi vo vzduchu, pretože sme nedostali od adresátov žiadnu reakciu. maji 2017 bol, bol vydaný dokument s príslušnými odporúčaniami. Čiže napriek apelom, ktoré sme vyslali, sa dnes nachádzame v paradoxnej situácie, situácii a nemáme napríklad k dispozícii ani požadované štatistiky, konkrétne údaje, ktoré by sa týkali napríklad e, výsledkov e, súdnych rozhodnutí v rámci prípadov, kde jeden z rodičov nie je nemeckého pôvodu. Takisto nám chýbajú aj e, informácie o, o prípadoch, kedy sa súdca nejakým spôsobom odchýlil od rozhodnutia um, úradu starostlivosti o mládež a tak ďalej. Preto je Myslíme si, že je veľmi dôležité si situáciu podrobne zanalizovať a je zásadné vniesť svetlo do tejto témy a uh, preto už avizujem v tejto chvíli, že predložíme pozmenujúce návrhy k tomuto uzneseniu. Budeme pracovať na jednotlivých bodoch, na jednotlivých prvkoch. Um, napríklad e, nevidíme nevidíme príslušný výkon súdnych rozhodnutí, ktoré boli prijaté zo strany súdnych orgánov iného členského štátu. Ďalej sa budeme zaoberať e, um, konceptom maloletého a ako postupujú, ako, ako postupovať v prípadoch, e, kedy maloletý je prítomný na území Nemecka a tak ďalej. My by sme veľmi radi chceli v tejto súvislosti predložiť príslušné pozmenujúce návrhy a tým prispieť k tvorbe navrhovaného uznesenia. Veľmi pekne ďakujem. Virginie? Ďakujem. Toto uznesenie je osobitne dôležité, pretože sa to týka viacerých petícií, ktoré sa zaoberajú tým istým problémom. Viac ako 300 petícií k tejto téme bolo predložených, to dokazuje význam a objem tohto problému eh, aj je správne hľadiska, ale taktiež eh, nepriamy život eh, našich ľudí. Sú to situácie, keď rodičia strácajú kontakt s deťmi a deti strácajú svojich rodičov. Mm, isté, že separácia je vždy zložitá pre všetkých ľudí, ktorí sú súčasťou tejto situácie. V každom prípade, v tomto prípade ide aj o právne aspekty, kde sú veľké nedostatky. Ide o mechanizmus, e, ktoré, e, ktorý naznačuje, že tento úrad na ochranu mládeže diskriminuje e, systematicky rodičov, ktorí nie sú nemeckého pôvodu a ktorí nemajú trvalý pobyt v Nemecku. A je na mieste žiadať o nápravu. Máme viacero petícií, nemecké orgány jednoznačne je dokázané, že nedodržiavajú rozsudky súdu. Európsky parlament už požiadal, aby sa to zastavilo, aby e, sa konalo v záujme ochranu práv dieťaťa. Odvolili sme sa na chartu, taktiež e, prebehla cesta zameraná na šetrenie konkrétnych e, okolností. Taktiež sa niekoľko mesiacov tomuto venovala pracovná skupina vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu, keď nedošlo vlastne k žiadnej náprave aby bolo dodržané právo, taktiež konkrétne nariadenie Brusel 2D, e, to je súčasťou platnej legislatívy. E, preto v prípade e, separácie takýchto rodičov, z ktorých jeden je národnosti iné ako nemecké, je, je potrebné odvolať sa na platnú legislatívu na nariadenie Európskej únie aj pri určení platnej príslušného súdu a taktiež jurisdikcie o rozhodovaní, kom bude pridelené dieťa a aké bydlisko bude mať dieťa určené. Je potrebné dodržať všetky platné články legislatívy. Mm, žiadame preto jednoznačne, a to už dlhodobo Európsku komisiu, aby sa ujela svojej zodpovednosti, aby zohrávala úlohu, ktorá jej bola určená, aby e, sledovala, či sa dodržiava platné nariadenie Brusel 2. Už niekoľko rokov komisia odpovedá vo veci určovaní kompetencií členských štátov, že sa e, musí prihliadať aj na niektoré e, zvykové aspekty práva, napríklad e, údené zúfalstvo a tu preto opäť musíme pripomenúť komisii, že jej úlohou je sledovať, či sa dodržiava platná legislatíva. V tomto prípade konkrétne neplní si uspokojivo komisie túto svoju úlohu. Oh. Oh. Oh. Telefón is living its own life. Telefón si žije svojim vlastným životom. Zdá sa, prepačte, ospravedlňujem sa. We have other shadows also. Máme tu aj iných tieňových spravodajcov prítomných, ale nikto z nich sa nehlási eh, o slovo, preto dávame slovo komisii. Pani Lindholm, nech sa páči. Or Mrs. Setti, I have... Alebo pani Seti, máme tu dve dámy, môžete sa dohodnúť, ktorá z vás sa ujme slova. Ďakujem pekne. Ja som Valeria Sety, ktorá má na starosti koordináciu otázok práv dieťaťa na úrovni komisie. E, neskôr by som sa radi v mene komisie poďakovali vášmu výboru za to, že sa dlhodobo venujete tejto téme a snažíte sa presadiť dodržovanie práv dieťaťa. Čo sa týka konkrétne troch bodov, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia a ktorých vyzývate komisiu konať. Čo sa týka toho, aby komisia vykonávala e, presné e, kontroly a aby zhromažďovala údaje. Tu chceme pripomenúť, že rozsiahla legislatíva v oblasti rodinného práva, čo sa týka rodičovských e, povinností, nie je v rozsahu pôsobnosti európskej legislatívy. Vo veciach, ktoré sú v rozsahu pôsobnosti nariadenia Brusel 2a, tu komisia navrhla v článku 79 prepracovanej verzie tohto nariadenia zhromažďovanie údajov, tak ako to spada do pôsobnosti tohto nariadenia. Avšak nezahrňa to zhromažďovanie údajov vo všetkých eh, aspektoch rodinného práva alebo v otázkach, ktoré sú mimo rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Čo sa týka ďalšej výzvy, aby sa zvyšila intenzita školení, aby sa zväčšila miera výmeny osvedčených postupov. To by som rada odvolala na fórum o právach dieťaťa. To komisia každoročne organizuje, toto fórum a tam viac ako 300 aktérov e, vystupuje z tejto e, oblasti ochrany práv dieťaťa. Cieľom tohto fóra je výmena osvedčených postupov a tiež e, vzájomné odovzdávanie si skúseností v tomto sektore. Sú tam zastupcovia sociálnych poistení, taktiež úradov na ochranu práv dieťaťa a ďalší aktéry. Okrem toho neformálna expertná skupina, ktorú komisia vytvorila e, pre oblasť práv dieťaťa, má tiež ako hlavný cieľ presadzovanie výmeny osvedčených postupov e, a vzájomných výmeny skúseností. A tu všetci zastupiteľe členských štátov a ďalšie zainteresované strany majú možnosť stretnúť sa, prediskutovať e, všetky relevantné otázky, okrem iného aj fungovanie Národného úradu pre ochranu práv dieťaťa. V neposlednom rade Európska siete súdnictva v civilných a obchodných veciach eh, to zaistuje funkčný rámec súdnej spolupráce v členských štátoch, vrátanie prípadov cezhraničných eh, otázok o rodičovských eh, povinnostiach, čo je v rozsahu pôsobnosti EU legislatívy. Táto sieť poskytuje školenia, usmernenia, taktiež napomáha riešeniam bilaterálnych otázok a tiež sprostredková návštevy medzi členskými štátmi. V poslednom bode, kde vyzývate komisiu aby spolufinancovala a podporovala vytvorenie platformy na poskytovanie pomoci a poradenstva eh, občanom eh, z krajín mimo Európskej únie. Tu komisia chce zdôrazniť, že podľa programu o rovnosti a občianstve v posledných rokoch sme sa snažili eh, rozšíriť kapacity súdnych aktérov a iných aktérov vrátane pracovníkov oblasti práv dieťaťa kontexte práv dieťaťa a tiež sme venovali osobitnú pozornosť vytvoreniu a presazovaniu integrovaných systémov pre ochrany práv dieťaťa. Na základe programu o spravodlivosti jedna z hlavných priorít na eh, rok 2018 v oblasti súdnej spolupráce v občianských veciach je zlepšenie situácie detí v civilných sporoch, občianských sporoch, sporoch okrem iného prostredníctvom spolupráce v oblasti rodinného práva a tiež bolo poskytnuté poradenstvo, ako aj finančná pomoc v oblasti únosu detí, taktiež v oblasti mediácie, cezhraničných prípadov a vo všeobecnosti tiež v oblasti ochrany detí. Ďakujem za pozornosť. Eh, aj my ďakujeme za tieto informácie. Teraz dostávajú priestor poslanci, ktorí sa chcú vyjadriť. Peter, nech sa páči. Len krátko by som doplnil náš hlavný problém, to už tu zaznelo viackrát, e, sa týka predovšetkým e, blaha dieťaťa. To vlastne e, vyplýva z všetkých petícií, je to neuspokojivé, ale dieťa nie je predkladateľom petície. Bol by som rád, keby sa dalo, aby dieťa mohlo predložiť petíciu, ale nie je to možné. Na základe nemeckého systému ten, kto zastáva a práva dieťaťa, to je vlastne tento úrad, ten nemecký Jugendamt, ktorý presadzuje práva dieťaťa, často um, práve uh, koná opačne, nie v záujme dieťaťa kolegyňa z Francúzska, aspoň v to tak zaznelo, povedala, e, že e, deti strácajú rodičov. Nie, nie, práve e, to tak nie je. Rodičia sa sporia o dieťa. Je mnoho prípadov, kde je možné takýto spor vyriešiť e, pokojne, mierovo, zmierlivo, ale ak nastane prípad, kde naozaj je rozsiahly spor medzi otcom a matkou, vždy z takéhoto sporu vyjde jeden nespokojný, ak samozrejme nevyhrá v tomto spore. Ešte by som rád spomenul Ďalšiu vec, ktorá súvisí s týmto úradom Jugendamt, aj celosvetové spoločenstvo sa touto otázkou zaoberá. Existuje totiž dohovor a malo by sa zohľadniť, čo je najlepším záujmom dieťaťa. Dieťa by malo byť stredobodom celého úsilia. Ak teda jeden z rodičov je schopný lepšie sa postarať o e, blaho dieťaťa, tak by to malo byť zohľadnené prípade, že e, spor, ktorý pretrval medzi rodičmi, nielen je sporom medzi nimi, ale aj medzi e, širšími zainteresovanými osobami, e, celá vec sa ešte zhoršuje. Podľa mňa aj voči prekladateľom petícií nie je celkom férové, že my nie sme súdnou inštanciou, je to súdna vec, ktorá by sa mala riešiť na úrovni súdov. Často sú to niekoľkoročné konania, um, ktoré naplňajú rodičov nádejami, dajme tomu, nie celkom oprávnenými možno. Bolo by som radšej, keby sme sa k tomu postavili možno tak trošku čestnejšie, úprimnejšie a skonštatovali, že Brusel, komisia nemá právomoci v tomto smere. Myslím, že by to bolo férovejšie eh, z oči voči eh, predkladateľom týchto petícií. Eleonora, you just had the floor. Eleonora, ty si už mala slovo. Chceš sa ešte predsa len vrátiť? Tieto téme máme málo času, veľmi málo. Dopover si. Po tom, čo som si vypočula odpoveď komisie, by som rada vystúpila. Uh, chcem len potvrdiť to, čo som povedala a ja sa pýtam komisii, uh, ak, ako to, že nedokážeme zaručiť ochranu blaha dieťaťa na celom území Európskej únie? Veď, veď svetkom tohoto problému je bezpočet alebo veľký počet e, petícií, ktorý sme dostali. Ak, ak, sa nám, ak sa nám nepodarí zabezpečiť ochranu našich detí, akú Európsku úniu tu potom budujeme? Mne sa, mne sa zdá, um, že Európska únia má veľmi zvláštny prístup k tomuto problému, takže len to som chcela zdôrazniť v nadväznosti na to, čo som si počula. Ďakujem veľmi pekne. Pani Pitera. Ďakujem pekne za slovo. Čo sa týka tohto uznesenia o právach dieťaťa, ja mám dojem, že táto myšlienka je e, trošku sporná, ako keby sme zastávali len právo jednej strany. My nepoznáme okolnosti rozsudkov, nepoznáme okolnosti e, v rodinách, ktorých sa to týka, predkladatelia petícií, majú tiež e, v istom zmysle jednostranný pohľad na celú vec nepoznáme a pohľad druhej strany. Ja som sa vždy domnievala, že by sme eh, mali eh, predovšetkým dať priestor eh, súdom. Mali by sme sa oboznámiť s tým, ako boli rozsudky prijaté, či došlo k odvolaniu sa, či sa to posunulo na Európsky súdny dvor Mm, sme tu e, svetkami veľmi dramatického popisu situácie, e, to áno, ale podľa mňa e, je tu riziko, že nás obvinia z toho, že sa nestaviame k tieto veci dostatočne seriózne. Často sa však stáva, že ľudia príliš dramaticky popisujú svoj prípad, Niekedy možno zámerne vynechajú niektoré okolnosti, niektoré podrobnosti prípadu, ktoré nie sú možno celkom priaznivé pre ich popis eh, mm, pohľadu na vec. Eh, možno komisia um, by sa dal obviniť z toho, že je príliš formálne Ehm, postavená k svojej odpovedi. V každom prípade v komisia sa musí tieto veci stavať eh, nestranne. Musíme si uvedomiť, eh, že v týchto prípadoch ide o spor a v každom spore sú dve strany. Teda petície, ktorými sa zaoberáme, musíme sa snažiť o to, aby sme predovšetkým zohľadnili eh, konania súdne konania, rozsudky, ktoré sú s nimi spojené. Veľmi často ľudia, ktorí píšu tieto petície, sa boja, že budú zranení, budú porazení v súdnom konaní, že vlastne prehrajú v súdnom spore a preto vlastne pristupujú k dramatickému popisu situácie a na základe týchto emocionálnych popisov my potom e, sa dopracovať k našim záverom. Nie je to však objektívna pravda. My nemôžeme predsa rozhodnúť o osude dieťaťa len na základe toho, že niekto to veľmi emocionálne popíše. Ďakujeme pekne, pani Pitera. Teraz by sme to uzavreli tým, že uznesenie bude predmetom pozmiacich návrhov. Lehota je stanovená na 1. október o 15. hodine. V politike aj v móde niekedy menej je viac. Teraz prejdeme k ďalšej petícii. To je petícia 1018. Ide o naplánované zariadenie eh, procesu pyrolízy eh, v priemyselnom parku Šturovo eh, na Slovensku. Máme tu aj predkladateľov petícií oboch pánov. Kde sedíte presne? Prihláste sa nám, srdečne vás vítame. Nech sa páči, máte slovo na 5 minút. Nie každý z vás 5 minút, ale spolu máte 5 minút, prosím, maximálne. Vážená predsedkynia, vážení poslanci, Ďakujeme vám za možnosť byť tu na rokovaní petičného výboru na prerokovaní petície občanov slovenského štúrovského regiónu. Dovolte mi pokračovať v materinskom jazyku v maďarčine. És most szeretném folytatni magyarul. 2017 tavaszán csupán három nap állt rendelkezés. Na jár roka 2017 sme mali len 3 dní k dispozícii. Podarilo sa nám zhromažiť zhruba 8 tisíc podpisov, ktoré sa týkali tejto spaľovne. Táto technológia totiž eh, je eh, v skutočnosti spaľovňou podľa legislatívy EÚ. Eh, žiaľ, nie je to veľmi dobrá spaľovňa, malo by to veľmi negatívne dopady na celý región z hľadiska životného prostredia. V Európskej únii máme len technológiu BOT. Tá je povolená, pričom v tomto prípade je vysoké riziko nehôd. Tento región je poznačený množstvom ochorení u miestnej populácie. Je to nádherný región Nachádza sa tam e, Dunaj, Vyšegrád, Ipol, Ipel, taktiež um, mnohé iné prírodné ukazy máme termálne kúpaliska. Cestovný ruch je veľmi významný pre tento región na Slovensku. E, náš región je najteplejší. Sú tam najlepšie možnosti tiež na pestovanie viniča. A nie je možné umiestniť spalovňu odpadu v tomto regióne. To by totiž zmenilo celý región, zničilo by sa tým všetko, čo je dôležitým zdrojom príjmu miestneho obyvateľstva, cestovný ruch, produkcia vína a tak ďalej. Teda obraciame sa na vás, chceme vás požiadať na základe týchto faktov o pomoc, aby ste sa zaoberali touto témou. Nemáme zatiaľ ešte spustenú spalovňu, ale investor robí všetko preto, aby to presadil. Chceli by sme, eh, aby sa zastavili tieto kroky investora a aby sa tomu jednoducho a predišlo. Malo by to totiž veľmi negatívne dopady na náš život, na život miestneho obyvateľstva. Chceme zachovať prírodu pre budúcnosť, e, aj čisté ovzdušie, aj čistú prírodu. To e, sa nám zdá veľmi rozumné. Chcete zachovať prírodu, kvalitné životné prostredie pre ďalšie generácie. To sa mi celkom pozdáva, takýto prístup. Aj vy sa chcete ujať slova, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste zaradili na program tento významný bod. Keď sa pozriete na túto fotografiu, vidíte, že je to veľmi významné miesto ostrihom je miestom um, kultúrne veľmi významným miestom a bolo to prvé historicky hlavné mesto um, Uhorskej ríše. Boli sme šokovaní, keď sme sa dopočuli, že sa tam chystá e, vzniknúť takáto spaľovňa odpadu v Štúrove, čo je veľmi blízko Ostrihom. Máme pocit, že táto spaľovňa odpadu z technologického hľadiska má e, mnoho kontroverzných vlastnosti, nie je zaručená bezpečnosť týchto technológií, nebolo vyhodnotené dostatočne riziko, a tiež nemáme žiadne popisy o tom, aký by to malo dopadať celý región. Táto technológia teda ani zďaleka nie je optimálna a najlepšia dostupná technológia. V dispozícii sú s ňou spojené veľké rizika a na e, zdraví ľudí, ktorí žijú v tomto regióne a na celý región. Preto Miestna vláda a miestna samozpráva zo Strihomu sa tiež rozhodla zasiahnuť do tohto procesu. Tiež ministerstvo plnospodárstva, ak sa nemýlim, tiež má k tomuto dosť rozsiahlu dokumentáciu. Chcel by som ešte dodať, že v 21. storočí podľa mňa nie je možné, aby v meste, kde žije veľa ľudí maďarského pôvodu, aby vznikla takáto spáľovňa odpadu bez toho, aby sa o tom naložití ľudia informovali. My sme sa o tom dozvedeli vlastne len náhodou. Pokiaľ vieme, 17 eh, pracovných miest by vzniklo týmto projektom, eh, naozaj celkovo len 17. Eh, to je podľa mňa nepripustné. Podarilo sa nám zhromaždiť zhruba 8 tisíc podpisov proti tomuto projektu. Teda prosíme, pomôžte nám zastaviť vybudovanie tejto spáľovne Chceli by sme ešte upozorniť, že ani zďaleka nejde o e, najlepšiu dostupnú technológiu. Mr. Čaky. Ďakujem a teraz pán Čaky. Pardon, prepačte. Ja som k nej popletená. Najprv by som mala dať slovo komisii, pani Mikiersen. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujeme aj petičníkom za vysvetlenia a obrázky. Môžem povedať, že projekt je práve v procese hodnotenia podľa smernice o dosahu na životné prostredie. Toto hodnotenie prebieha a toto posúdenie musí zohľadniť aj e, obavy verejnosti a musí im dať príležitosť sa vyjadriť. A keď bude daný súhlas k výstavbe zo strany štátnych orgánov, tak musia uviesť, ako zohľadnili stanovisko verejnosti v svojom rozhodnutí. To je prvá vec, ktorú chcem povedať. Takže e, posúdenie vplyvu ešte prebieha a potom e, po jeho skončení môže byť vydané stavebné povolenie. A konečné rozhodnutie je predmetom, môže byť predmetom odvolania, keď dojde k obavám verejnosti. Potom vás chcem ubezpečiť, že tento projekt je naozaj spalovňa odpadu a podlieha veľmi prísnym pravidlám. Platia tu rôzne smernice o ochrane životného prostredia a sú tam veľmi prísne podmienky na prevádzkovanie takéhoto zariadenia, vrátanie maximálnych koncentrácií emisí do ovzdušia pôdy a vody. To všetko treba zohľadniť skôr, ako, budeme, ako sa môže prevádzkovať takéto zariadenie. Okrem toho ste tu spomenali aj tie najlepšie dostupné technológie. Áno, je tu aj takáto povinnosť v rámci príslušnej smernice uplatňovať najlepšie dostupné technológie. Čo to je? Nie je to len jedna technológia. Takže môžeme e, nariadiť nejakú technológiu prevádzkovateľovi, ale tí musia zohľadniť niekoľko metód, technológií, ktoré im umožnia e, naplniť požiadavku určitých emisných úrovní. Takže v súčasnosti komisia vypracúva pre odvetvia, ktoré sú tu zahrnuté, tzv. vykonávacie rozhodnutia, kde sú závery o najlepších dostupných technológiách a sú tam prísnejšie emisné limity než tie, ktoré platia podľa smernice. Táto práca ešte prebieha a prvý návrh sa bude preberať začiatkom budúceho roka spolu so zainteresovanými stranami členskými štátmi, aby mali možnosť sa zapojiť do tohto procesu a komisia chce určiť prísnejšie limity pre takéto zariadenia a mali by byť tieto závery prijaté asi koncom budúceho roka, začiatkom roku 2020. Tam budú teda ešte prísnejšie limity a povolenia na existujúce zariadenia budú mať 4 roky na to, aby splnili tieto nové limity. Sú by tam také prechodné obdobie na to, aby mohli zmeniť vybavenie svojich inštalácií ale toto zariadenie, o ktorom hovoríte vy, to ešte nepracuje, nie je funkčné v čase nových záverov o BAT, tak budú musieť okamžite uplatňovať tieto závery o najlepších dostupných technológiách. Takže keď do celého procesu načas zasiahnete, máte dosť času na to, aby ste zabezpečili, že táto spalovňa splňa nielen súčasné limity, ktoré platia dnes, ale že musí splňať aj tie, ktoré sa pripravujú. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo poslancom ako prvý pán Čáky. Budem hovoriť po slovensky. Chcem v prvom rade oceniť aktivity petičníkov a chcem oceniť aj stanovisko komisie, ktorá hovorí e, veľmi korektným spôsobom o tom, ako tie technológie sú problematické a ako budú posudzované aj v budúcnosti. Myslím si, že to je veľmi dôležité. E, keď som preštudoval celý materiál a prílohy k tomuto materiálu, ktoré boli e, predložené, som zistil 5 problematických bodov. Prvý problém je skutočne technológia a budúce posudzovanie zo strany aj Európskej komisie, E, myslím si, že by sme nemali podceniť e, tento moment. Druhý takýto problém je možný kolaps európskou legislatívou alebo aj budúcou európskou legislatívou, takže aj v tejto oblasti pravdepodobne by sme mali byť opatrnejší. E, tretí problém je turistika a samotná krása tohto regiónu. Je to veľmi pekná oblasť, tam chodí ročne viac miliónov ľudí z celého sveta. E, plánujú to navrhnúť na svetové e, dedičstvo e, u UNESCO. Takže skutočne nerozumiem tomu, že ak už má byť takáto investícia, tak prečo práve na takomto mieste. Po štvrté, vidím tam zjavný, zámer, e, zjavný rozpor medzi, medzi verejným záujmom a skupinovým záujmom. A ja by si myslím, že by sme mali preferovať uplatnenie verejného záujmu a nie záujem niektorých úzkých skupín ľudí, respektíve investorov. No a po piaté je tam veľký problém, čo bolo naznačené aj, aj e, petičníkmi, že neprebieha dobrá diskúzia medzi, medzi občanmi a z, z toho dôvodu vidím, vidím ako veľmi zaujímavé, že nezávisle na tom, kto na ktorej strane hranice žije, e, niekoľko tisíc občanov podpísalo túto petíciu aj z Maďarska, aj zo Slovenska, pretože majú obavy o svoje zdravie. Takže pani predsednička, na základe týchto skutočností mám tri návrhy. Prvý, asi by sme mohli postúpiť túto petíciu na odborné stanovisko e, nášmu výboru odbornému Európskeho parlamentu pre životné prostredie a vyžiadať stanovisko výboru pre životné prostredie. Po druhé, by sme mohli napísať list slovenskému ministerstvu životného prostredia, a požiadať ich o stanovisko, respektíve opýtať sa na ich zámery, aké, ako oni vidia tento problém, pretože oni sú najvyšší orgán v Slovenskej republike. No a taktiež e, navrhujem sledovať e, priebeh e, legislatívneho procesu, ktorý bol naznačený Európskou komisiou. Takže ak dovolíte, finálne celkovo by som srnul tak, že by som navrhoval, aby sme nechali otvorený tento, túto petíciu E, pokiaľ sa tieto veci neobjasnia, predpokladám, že dostaneme odpovede e, zo všetkých strán začiatkom budúceho roku. Môžeme sa potom k tomu vrátiť a na základe tých fundovaných informácií môžeme potom rozhodnúť o finálnom osude e, tejto petície. Ďakujem vám pekne. Ďakujem veľmi pekne, Pál. A teraz pán Helveni. Ako sa voláte? Ako vyslovujete svoje meno? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Budem hovoriť v svojej materčine. Ako člen výboru Envy chcem hovoriť o faktoch a nie citoch. Poslanci výboru PETI a ENVY mi umožnili sa oboznámiť s týmto prípadom a táto investícia by spracovala 20 tisíc tón odpadu, povedzme e, plastového odpadu blízko mesta a investor neposkytol e, informácie dedinám a mestám v danom regióne, napriek tomu, že je to povinnosťou. A keď komisia hovorí o rôznych plánoch, tak by sme sa mali k tomuto vrátiť a síce, že nedošlo ku konzultácii. Táto konzultácia by sa mala spustiť a potom môžeme hovoriť o ostatných veciach. A ako som povedal, táto lokalita, lokalita papierového závodu a e, Dochádzalo by tu k znečisteniu ovzdušia na Slovensku aj v Maďarsku. Zasiahnuté by boli mnohé e, sídla. Jednoducho, o čo tu ide? To, táto lokalita by pracovala s pyrolízou ako metodou a podľa e, našeho aj EU práva ide o spalovňu odpadu. A zariadenia takéhoto rozmeru, takéhoto veľkosti emitujú e, enoxidy, C-oxidy a ďalšie znečistujúce látky do vzduchu. Je tu niekoľko závodov, ktoré už v danom regióne pracujú a znečistujú životné prostredie. To je ďalší faktor, ktorý má kumulačný účinok, čiže záťaž by bola vysoká Takže jednoducho ja nechápem, ako je možné povoliť takúto inštaláciu, ktorá pracuje s pyrolízou a ktorá ohrozuje zdravie 40 tisícov obyvateľov a súčasne ohrozuje aj bezpečnosť najlepšieho vinného regiónu Slovenska. A my sme sem prišli pripravení spolu s mojím kolegom Čakým, sme položili aj písomnú otázku komisii a dostali sme odpoveď, ktorú tu na nechcem teraz predniesť, ale pravdepodobne komisia si nemyslí, že toto je nejaký závažný problém. A to považujem za nepriateľné. Miestni obyvatelia protestovali a je predvídateľné, aké nebezpečné dôsledky môže mať toto zariadenie a to komisia nepočula. Toto je typická cezhraničná absurdnosť a musíme to veľmi pozorne sledovať. Taký mám ja názor. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vašu dôveru a vždy môžete veriť európskym inštitúciám, že budú chrániť životné prostredie. Takže vráťme sa teraz k petičníkovi. Ach, Peter, ešte ty si chcel niečo povedať, nech sa páči. Ja sa chcem tu vyjadriť, taký malý stimul. Mali sme podobný prípad aj s veternými mlynmi. Hovoriť, že len náhodou sme sa dozvedeli, že sa to bude stavať. Keď to pošleme Envy, tak stále máme ešte problém pri investíciách v pohraničnom e, území, tam nie je totiž povinnosť vzájomnej výmeny informácií. To znamená, ak sa v pohraničí stáva, e, je tu informačná povinnosť a musí táto spoločne riešiť, ale táto povinnosť je len, keď sa to robí cezhranične ale tu na to nie je cezhraničné. Jedna strana môže stavať, jedna strana urobí EIA a keď majú dobrú náladu, môžu tú druhú stranu informovať, ale rozhodnutie je v rukách Slovenska. V súkromí, takto je to medzi štátmi, ale v súkromnej sfére, keď sa stavia pri hranici, musím nie suseda požiadať o povolenie. A tu je legislatívna medzera, takže treba naozaj E, hovoriť o výstavbe pri hraniciach medzi dvomi štátmi a tu potrebujeme lepšiu úpravu. Takto by sme sa vyhli mnohým problémom a inak by sa veci riešili. Takže chcem povedať, že takéto veci sú zatiaľ nedostatočne vyriešené, keď sa e, pracuje alebo stavia pri, e, na území pri hraniciach. To znamená, ak nejde o cezhraničný projekt, Ďakujem, Peter. Myslím, že tým sme vyčerpali zoznam poslancov, ktorí sa chceli vyjadriť. A, a chcem požiadať petičníkov, aby sa maximálne po dobu dvoch minút vyjadrili k tomu, čo tu zaznelo z úst kolegov. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz sa chcem na vás obrátiť s našou žiadosťou, ktorá je takáto. Na základe argumentov, ktoré tu zazneli, vás žiadame láskavo, aby ste túto vec riešili. I keď táto spalovňa ešte nefunguje, tak investor robí všetko preto, aby mohol začať pracovať na, v tejto lokalite. My to chceme zastaviť, my chceme zastaviť tento projekt a chceme zabrániť všetkým negatívnym dopadom na naše životy a zdravie. Chceli by sme, aby tento región zostal čistý a takto by sme pomohli budúcim generáciám. Ďakujem. A ja by som chcel povedať niekoľko slov, veľmi stručne. Ďakujem vám všetkým za vaše príspevky a Áno, myslím si, že je to absurdné, že tu nie je dialog medzi oboma stranami hranice. To znamená, že nemáme toto správne legislatívne ošetrené. Takže boj na rozdiel od e, znečistenia. Ďakujem veľmi pekne. Skúsim to uzavrieť a petičník to povedal veľmi múdro. Toto je cezhraničná záležitosť, pretože vzduch a voda necítia hranice, nepoznajú hranice, takže to je veľmi dobrá symbolika. Treba to naozaj riešiť v európskom duchu. Preto by sme mali nechať túto petíciu otvorenú Pál povedal, že by sme to mali postúpiť Envy na stanovisko. V januári sme už o tom informovali. Môžeme ich povedať, že by sme boli radi, keby sa na to pozreli. A samozrejme pošleme aj list na Slovensko, slovenskej vláde a budeme v úzkom kontakte aj s komisiou v tejto téme, pretože komisia je strážcom zmluv a toto je téma, kde by mnoho ľudí trpelo, keď sa to dá do poriadku. A ja do listu napíšem, aká, aký dôle, aká dôle, aké dôležité je posúdenie vplyvu na životné prostredie, tak, aby bolo v súlade s Arhuským dohovorom. A ten hovorí, že dotknutých ľudí treba konzultovať riadnym spôsobom. Takže toto je jedna z tých tém, ktorú by sme mali naozaj zdôrazniť v tomto liste. Takto budeme pokračovať, áno? Ďakujem veľmi pekne. E, želám vám šťastnú cestu naspäť domov a do vašeho krásneho kúska Európy. A teraz ďalší bod, a to je návšteva Doniana National Park, kde sme boli len pred pár dňami Pán Čaky bol vedúcim delegácie, takže rada vám odozdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne, tak budem teraz hovoriť ďalej po maďarsky. Stavili sme tri dni v Španielsku. Bola to veľmi zaujímavá cesta s dobrým programom. Chcem sa poďakovať sekretariatu za zorganizovanie tejto návštevy. Ďakujem aj našim poradcom za našu prácu. Stretli sme sa s petičníkmi a stretli sme sa aj s predstaviteľmi miestnych mimovládok Sevie. Je to mnohostranný problém, podľa mňa. Je tam veľmi krásny národný park a tak povediac je v procese budovania. V tomto národnom parku je niekoľko problémov so životným prostredím. Hrozí, že životné prostredie sa znečistí a to predstavuje vážny problém. Druhým problémom je ďalšia veľmi závažná vec v Španielsku a v tomto regióne je voda problémom vodné zdroje si vyžadujú starostlivosť a dochádza aj k nezákonnému využívaniu. Sú tu e, vodných zdrojov, sú tu čierne studne a v tejto, tomto regióne je aj polnohospodárstvo. Ale nezákonné vodné čerpanie odčerpáva vodu z iných regiónov a výsledkom je, že niektoré rastliny e, vyhynú a štátne orgány povedali, že nezákonné čerpanie vody a využívanie vody sa musí skončiť. Podľa našich informácií je, už zavreli 350 studní a my dúfame, že táto činnosť bude v budúcnosti pokračovať vodohospodárstvo môže v tomto regióne pokračovať len regulérnym a zákonným spôsobom. Ako bolo povedané, ide o oblasť Národného parku a keďže v tomto regióne prebieha aj ťažba v súlade so zákonmi, Dochádza tu k ťažbe zdrojov, príslušné aktivity v rámci tohto regiónu prebiehajú, ale je tu jeden problém, e, problém so strategickými zásobami plynu. Um, um, dochádza tu k importu plynu z Afriky a padlo rozhodnutie, že tieto strategické zásoby plynu budú uskladnené v rámci, v rámci kontajnerov, ktoré sa nachádzajú e, v areáli Národného parku, čo predstavuje zásadný a závažný problém ak by došlo k zeme, zemetraseniu, tak to spôsobí určite národnú katastrofu. Ďalej, je, ide o región, ktorý, kde sa prevádzkuje poľnohospodárske, poľnohospodárske aktivity. Mimo Národného parku možno konštatovať, že je pôda vysoko kvalitná, preto sa preto sa občania v rámci tohto regiónu venujú polnohospodárstvu. Na polnohospodárstvo treba aj zásobovanie vodou. Čiže, ako vidíte, ide o pomerne komplexnú otázku. Ja som bol prekvapený pozitívnym spôsobom a my všetci, členovia delegácie, pretože miestna andalúska vláda v, sevile v Seville vníma túto otázku podobne. Zastávajú ten istý názor ako my. Došlo k politickej zmene. Ehm, je teraz region má nového ministra polnohospodárstva. Hmm, musím konštatovať, že naše rokovania so španielskými orgánmi, orgánmi boli veľmi hladké. Sedli sme sa aj s expertmi počas návštevy a práve oni nám vysvetlili, ako sa venovali jednotlivým problémom regiónu. Najväčším problémom bol konflikt medzi expertmi na geológiu a Um, národnou úrovňou. Bolo povedané, že pokiaľ by došlo k zemetraseniu, tak to by mohlo byť na, na stupni číslo 3 či 3,3, čo nie je až také silné zemetrasenie zatiaľ, čo národní experti tvrdili, že ide o obrovský že ide o obrovské riziko a vzhľadom na to, že v oblasti sa skladuje plyn, to by mohlo spôsobiť eróziu a mohlo by to mať aj za následok um, vznik zemetrasenia. Je, je zrejme ale, že experti na geológiu s tým nesúhlasia a v dôsledku toho využila e, príslušná spoločnosť e, určitý trik. Um, pod zemou bolo umiestnených 13 rezervoárov, ktoré, ktoré boli rozdelené na 4 časti. To znamená, že každá z častí alebo teda jej vlastnosti dokázali splniť kritéria v súlade s legislatívou, čiže to bolo v poriadku. Ale mimovládky, občania a miestna samozpráva je, je proti týmto zásobníkom plynu. Čiže ide o veľmi spornú vec. Ďalší deň sme navštívili samotný národný park. Je to nádherná lokalita, hoci ide o obdobie sucha v súčasnosti. Nemali sme možnosť si pozrieť všetko. V piatok sme sa stretli s členmi španielskej vlády v, Španiel- v Madride. Už som spomínal, že došlo k výmene vlády v Španielsku a práve nová vláda um, akceptovala naše argumenty, rea- reagovali na otázky, čiže to ma naplnilo nádejou a dúfam, Verím, že sa nám podarí zostaviť dokument, e, ktorého obsahom budú aj konkrétne odporúčania. Dúfam, že ho budeme môcť potom začiatkom roka predložiť na hlasovanie. Veľmi pekne preto ešte raz ďakujem všetkým, čo sa zúčastnili, všetkým, čo prispeli svojim dielom tejto práci a dúfam, že sa nám podarí sa dopracovať sa k zdarnému koncu. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. Áno, počula som, že išlo o um, neľahkú návštevu, takže pán Marsa, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi vedúcemu návštevy tak ako počas návštevy aj teraz za um, súhrn výsledkov z návštevy. Musím povedať, že naše stretnutie s príslušným ministerstvom uh, bolo veľmi plodné a mm, musím ale aj zdôrazniť, že v prípade Doňany nejde o strategický plynový projekt, tak tomu bolo pred pár rokmi. Jediný problém je e, problém problém vlastne samotnej spoločnosti, ktorá nastojí na tomto projekte. Ja si myslím, že my ako parlament by sme mohli podporiť vládu, pomôcť španielskej vláde nájsť spôsob, ako sa zbaviť projektu, ktorý nie je už strategickým projektom a mm, je je, je samozrejme dôležité, aby nemuseli platiť, alebo teda, aby cestou faktúr za plyn museli platiť viac. Čiže treba myslieť na túto vec a treba pomôcť. Takisto sme zaznamenali problém dosahu aktivít, dosahu na aktivity um, poľnohospodárskych v okolí parku. Um, Um, zišli sme sa zástupcami eh, andalúskej vlády a diskutovali sme o o vodných nádržiach, e, ktoré sú často nelegálne. Preto by sme chceli povzbudiť e, vládu, aby riešila tento problém, pretože to má dosah nielen na Národný park, ale aj na, aj na jeho okolie. Preto by som chcel zdôrazniť, že táto návšteva, táto misia bola veľmi konštruktívna. Veľa sa nám podarilo dosiahnuť. Ďakujem ešte raz. A tá správa, ktorú pripravíme, bude obrovskou pomocou poslancov, petičníkom a um, miestnym organizáciám, pretože potrebujú pomoc zo strany Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. Už sa nikto nehlási do tejto diskusie a myslím si, že sme si práve, myslím, že pán predseda, pán, pán, pán vedúci delegácie veľmi jasne, veľmi súrne načrtol obsah návštevy. Konala sa takisto aj návšteva Lužic v Nemecku, ktorú viedol pán Čáky. Poprosím ho teraz o krátky súhrn a čím stručnejšie, tým lepšie. Veľmi pekne ďakujem. O, budem veľmi stručný, pretože o tejto veci sme už dvakrát tu hovorili. Ide o problém používania uhlia na priemyselné účely, pričom je tam kolaps aj s miestnou kultúrou a je to veľký, veľký, veľký problém e, porušenia životného prostredia. E, pripravili sme serióznu správu, ďakujem pekne aj sekretariátu. Tá správa je skutočne tak dobrá, že teraz sme požiadali ešte našich nemeckých kolegov, či majú k tomu nejaké pripomienky a dostali sme asi len dve pripomienky. Takže správa je hotová, myslím si, že je vyvážená, seriózna, z odborného hľadiska dobrá a budeme o tom hlasovať 9. E, oktobra. Predpokladám, že veľkou väčšinou máme šancu prijať túto správu. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. Pán Zdanovka, nech sa páči, sa tiež, pani Zdanovská sa tiež súčasnila návštevy, už nie poslankyňou, chcela si... Áno, ja som tiež e, participovala na návšteve. Myslím si, že sme, ale mm, myslím si, že eh, už je trošku neskoro. Bolo to vo februári, ale eh, ja som rada, že iné, iné veci sa nám podarilo mm, sfinalizovať včas. Myslím, že ten výsledok bol dobrý, ale ja chcem zdôrazniť, že sa zrejme, že zrejme prídem s pozmenujúcimi návrhmi k jednému bodu, aby sme ho trošku posilnili. Ja som bola osobne šokovaná, že som nezaznamenala žiadnu iniciatívu reagovať na výzvy budúcnosti, že ak si, pred, ak si spomeniem, o koľky nám povedali, o aký socioekonomický šok išlo a čo sa udialo s ekonomikou. Ja som naozaj prekvapená, že začíname s iniciatívou teraz namiesto toho, aby sme postupovali čo najrychlejšie a mm, opakujeme to. Ja myslím, že sme veľmi dobre zdôraznili nebezpečenstvo znečisťovania plus dosah na miestne komunity, spoločnosť ale myslím si, že by sme mali volať ešte po väčšom povedomí z pohľadu budúcnosti tohto regiónu. Nemôžeme, pretože nedá sa čakať a potom investovať eh, do modernizácie starých technológií, spojitosti s nedým uhlím a podobne. Čiže to je to najhoršie, čo môžeme urobiť pre energetiku. Ja len som chcela avizovať, že sa pokúsim o pozmeňujúci návrh a dúfam, že ma výbor podporí. Musíme, e, máme totiž aj zodpovednosť voči občanom z pohľadu budúcnosti, nielen z pohľadu súčasných otázok pred, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. Áno, lehota na predkladanie. Bude to len v angličtine 26. septembra o tretej. V stredu však. Dobre, takže v streda po obede o tretej. A potom budeme hlasovať 9. oktobra. Komisia, nech sa páči, želáte si zareagovať? Ďakujem. Pozreli sme sa na návrh správy a obsiahnuté odporúčania. Konkrétne sme si pozreli podrobne e, odporúčanie číslo 6 vo vzťahu k environmentálnej legislatíve, ktorá pojednáva o smernici o vode, o, odpadu, o, o spodných vodách a podobne po preskúmaní poskytneme naše stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme uzavrieť túto časť. Postupovať budeme tak, ako som práve nadniesla. Teraz nadišiel čas, aby sme poinformovali o ďalšej návštevy z mája. Išlo o návštevu Famagusty na Cypre. Správu máte pred sebou. Ja som viedla uvedenú delegáciu. E, bola to početná delegácia. Petičníci, respektíve petičník nás počas návštevy sprevádzal, je medzi nami a dnes. Chcela by som pána a medzi nami privítať čo najsrdečnejšie. Správa je obsažná. Ja som sa e, snažila, aby bola správa faktická. Treba poznamenať, že pred desiatimi rokmi výbor Pety zrealizoval návštevu e, Famagusty a v kontexte dneška by som rada povedala len jednu vec. Čas tlačí a už nie je vlastne, už nezostáva veľa času na vyriešenie tejto otázky, pretože je pravda, že na oboch stranách ostrova ľudia zabúdajú, ako žiť spoločne, ako hovoriť jazykom toho druhého národa, čiže nie je to jednoduché generácie vyrastajú a mnohí, mnohí si pamätajú, um, ako vyzeral uh, Cyprus pred inváziou uh, z roku v roku 1974. Mnohé z, tých, mnohé z týchto generácií však už uh, zomreli a um, Netreba zabúdať ani na to, že uh, tu máme aj utečencov. Táto návšteva bola veľmi citlivou návštevou. Zažili sme emócie a veľa sme sa dozvedeli. Myslím si, že išlo o veľmi úspešnú návštevu a odporúčania. No už predovšetkým je jasné, že e, Turecko pohrdá uznesením parlamentu, nerešpektuje to, čo hovoríme a preto nadišiel čas, aby sme trošku posilnili naše kroky a v to, tentokrát v uznesení vyzývame komisiu, vysokú, reprezent, vysokú reprezentantku pre zahraničnú politiku, vyzývame rádu a členské štáty, aby predložili nové uznesenie na um, v rámci Bezpečnostnej rady OSA, o OSN. Voláme po ekonomických, politických sankciách pre Turecko. Uh, kvôli kvôli, kvôli agresii v rámci východného stredomoria a hovoríme, že to nie je v súlade s uznesením 550 z roku 1984 a 789 1982 Bezpečnostnej rady OSN. Čiže ide o ďaleko siahle eh, uznesenie odporúčania. My sme sa na tom jednomyselne zhodli, že budeme takto postupovať. Veľmi rada by som teraz udelila slovo. Vidím, že máme veľa prihlášok do diskusie. Nech sa páči. V rámci vnútorného poriadku odovzdávam slovo pánovi Papadakisovi, ktorý sa návštevy zúčastnil. Veľmi pekne ďakujem. Gratulujem vám za vynikajúcu organizáciu tejto návštevy. Ako viete, pre mňa osobne, mne osobne to bolo veľmi blízke, pretože ja práve z Famagusty pochádzam a podľa mňa musíme doplniť do odporúčení to, že Famagusta je európskou záležitosťou. Ide o vec, o ktorej treba diskutovať, treba o nej rokovať na pôde rady, najmä v súčasnej chvíli, keď sa Turecko snaží o opätom vybudovanie mostov s Európskou úniou. Myslím, že je to vynikajúca príležitosť, aby sme vyvinuli tlak aby sa mesto mohlo vrátiť e, do rúk e, svojim, svojich obyvateľov. A v cyperskej otázke treba vynaložiť osobitný tlak. Ide o komplexnú otázku. Nech sa páči pán Hadioriu ako ďalší rečník. Veľmi pekne ďakujem. Pani predsednička, v prvom rade by som rád poďakoval vám za to, že ste viedli početnú delegáciu do Famagusty a rád by som poďakovala aj všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili. Myslím si, že vyhlásenie preukazuje a e, to, čo bolo povedané, všetko preukazuje, poukazuje na to, že e, kolegovia presne rozumejú tomu, v čom tkvie problém a že sa im podarilo porozumieť tejto veľmi jedinečnej situácii, v ktorej sa Famagusta nachádza. Veľmi pekne by som rád poďakoval aj pánovi Axendiovi za to, že za to, že predložil túto petíciu. Rád by som poďakoval všetkým občanom Cypru, ktorí sa zúčastnili alebo nejakým spôsobom pomohli k hladkému priebehu tejto návštevy. Nebol to... Museli sa obetovať, museli museli robiť ústupky na to, aby sa mohli zúčastniť, aby nám mohli pomôcť Um, myslím si, že parlament musí urobiť viac. Dnes je predsa eh, už 34 rokov po začiatku okupácie a eh, nič sa dosiaľ neudialo. Počas prvých rokov po okupácii bol tlak silnejší, um, mesto malo viac obyvateľov, a mm, teraz občanov veľa nie je a ani tlak sa veľký nevyvíja, čiže ja by som chcel nadviazať na to, čo bolo povedané pred chvíľočkou. Áno, musíme vyvíjať tlak, aby vysokí predstavitelia Európskej únie navštívili toto mesto. Ja som požiadal, aby, aby, aby pán Hán, ktorý je zodpovedný za rozširovanie, navštívil mesto. Mm, mal by, mal by mesto navštíviť, zistiť, aká je situácia a Európska únia musí každý deň opakovať znovu a znovu, že toto územie je európskym územím a jednoducho situácia nemôže pokračovať vo svojej súčasnej podobe. Okupácia je neakceptovateľná, je to mesto duchov, občania museli utiecť, teraz sú utečencami, čiže bohužiaľ toto mesto je súčasť, toto mesto je súčasť európskej histórie, sú tam mešity, kostoly, um, všetko, všetko napovedá o európskom dedičstve tohto mesta a my sme jednoducho musíme pokračovať vo vyjaní tlaku. Nemôžeme uh, nepokračovať. Musíme vyslať odkaz a odkaz musí byť vyslaný ehm, parlamentu a aj ďalším, aby sa, aby sa vedelo, ako závažná táto otázka je. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Ja sa pokúsim neopakovať to, čo už tu zaznelo. Najskôr by som sa rád poďakoval vám a všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto cesty na Cyprus a ktorí mali možnosť presvedčiť sa na vlastné oči, čo to znamená, keď na území Európskej únie dochádza k okupácii. Ja som z inej časti Severného Cypru, ja som z mesta Kyrinia a to tiež v okupácii. A keď vidím situáciu v Hamaguste veľmi dobre ťu chápem. Vieme, čo to znamená, keď vám niekto nelegálne obsadí váš domov. Pani Wikstrom, táto téma však podľa mňa má o mnoho širšiu dimenziu. Musíme na to upozorňovať, na túto vážnu vec. Súvisí to tiež aj s voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré onedlho prebehnú. Pán Aksendiu, teda predkladateľ tejto petície, už celé 10 ročia vytrvalo koná. a On dokázal, aký je silný. Vo svojom presvedčení je to príklad pre nás všetkých. Čo to znamená, keď sa niečomu naozaj venujete dôkladne a dôsledne on chce aby Famagusta, teda domov, v ktorom on vyrastal, v ktorom sa narodil, aby e, sa mu to vrátilo späť do vlastníctva. E, zároveň jeho toto úsilie dokazuje tiež, e, ako nemohúci sú naši občania, tí, ktorí sú naozaj presvedčení v hodnotu, teda sú presvedčení o hodnote európskej kultúry, začínajú mať pocit, že pozícia európskych občanov je oslabená, a pritom chcú, aby e, ich hlasy mali nejaký význam, nejakú váhu. Myslím, že táto situácia vo Famaguste je ilustratívna v tomto smere. Občania, obyvateľia tohto mesta naozaj chcú, aby sme ich počuli a aby sme konali. Myslím, že toto mesto môžeme využiť e, ako tiež e, istú domácu e, kartu. Čo sa týka e, Turecka konkrétne, mali by sme to nastoliť. Čo si napríklad myslíte o tom, že tureckí predstaviteľe nereagovali na vaše pozvanie, aby prišli a porozprávali sa na túto tému s nami s delegáciou. E, ďakujem pekne, pán Kristoforo. Ďakujem. žiaľ, budem musieť zopakovať eh, to, čo už ostatní povedali, ale myslím, že naozaj je na mieste to zopakovať. Eh, tieto slova vďaky vám, pani predsednička. Bola to veľmi významná cesta. Naozaj nás to všetkých zasiahlo veľmi eh, hlboko na Cypre. Vy ste boli svetkami utrpenia, tragédie Grécka, ktoré trvá už 44 rokov Týka sa to eh, gréckých cyperčanov, ale aj grékov na celom svete. Spoločné úsilie, ktoré si vynaložili a taktiež vaše osobné odhodlanie naozaj nám ukazuje, že Famagusta nie je len eh, radovým mestom, je to mesto v Európskej únii, taktiež je to kolíska európskej kultúry zároveň. Chcem sa vám preto ešte raz poďakovať a poďakovať sa aj predkladateľovi tejto petície za jeho úsilie. On stračil svoje vlastníctvo a už mnoho rokov bojuje za to, aby sa do škol spravodlivosti on zastupuje mnohých iných v rovnakej pozícii. V súčasnosti 200 tisíc Európanov, utečencov, v prvom slova zmysle žije v Európskej únii, sú zabudnutí, žijú na rôznych miestach v únii a samozrejme aj na Cypre, v tej slobodnej časti Cypru. A denodenne sa nás pýtajú, čo Európska únia robí, preto aby im pomohla. Čo robí únia pre pomoc týmto e, cyperským utečencom? Videli ste na vlastné oči, aká deštrukcia tam nastala, katastrofa, za ktorú e, nesie zodpovednosť krajina, ktorá sa dopustila tejto okupácie. Taktiež sú pošliepávané práva občanov Európskej únie. Poslanci Európskeho parlamentu mali možnosť e, na vlastné oči vidieť e, rozmer tohto ničenia a tejto okupácie Dalo by sa to pritom vyriešiť e, za jeden jediný deň, ale nie je tu ochota to vyriešiť. Žiaľ, krajina, ktorá je zodpovedná, nie je ochotná to riešiť. Riešiť práve naopak, e, situácia sa ešte prehlbuje. A tureckí predstavitelia, ktorí sú zodpovední, vlastne len uplatňujú právo džungle, právo silnejšieho. Európska únia nesmie byť pasívna nečinná, či už ide o členské štáty únie alebo o tretie krajiny. Európska únia nesmie zatvárať oči pri takomto hnebnom eh, pošľapovaní ľudských práv. Aj teraz, v tejto chvíli, turecké rybárske čelny pašujú, prevážajú ľudí do Európskej únie, porušujú územné vody Cypru a Grécka a len uplatňujú právo silnejšieho, toho, kto má najväčšiu zbraň. ten si robí, čo sa mu zachce. Američania vo veci svojich občanov e, uvalili viacero sankcií voči Turecku. E, spomínate si, pred niekoľkými týždňami k tomu došlo, myslím, že nastala chvíľa, aby Európska únia konala rovnako. Musíme dokázať, že sme silní, že sme ochotní e, brániť práva občanov únie v obeci Famagusty alebo aj v iných veciach. Videli ste, aká situácia je priamo na mieste. Priamo teraz dokážete precítiť tragédiu týchto ľudí. Dokážete pochopiť, čo pre nás znamená Famagusta. Pre utečencov z Famagusty aj pre ostatných je e, teraz na inštitúciách, aby sa tomu okamžite začali venovať. Ďakujeme pekne, pani Teocharus. Ďakujem. Pani predsednička, navštívili sme Famagustu spoločne viackrát. A viackrát sme sa stretli aj s predkladateľom petície, ktorý je od roku 2004 a prichádza do Európskeho parlamentu na svoje vlastné náklady berie si voľnosť práce, opúšťa svoju rodinu, aby sa tejto, tomuto boju venoval. Problém Cypru sa netýka len eh, Famagusty, nejde tu len o majetok, o nehnuteľnosti, ide tu o niekoľko tisícročné eh, kultúrne dedictvo, ktoré sa vlastne takto ničí a vymazáva. Chcela by som pripomenúť, že pred niekoľkými rokmi Turci, ktorí okupujú Famagustu sa obrátili proti mne a pani um, Gabriel, a pánu Walesovi a ďalším kolegom z delegácie EP, pretože sme si len dovolili vstúpiť do mesta v Pamagusta. Boli sme zatknutí. Potom bolo vydané vyhlásenie Európsky parlament by dal vyhlásenie, taktiež prijal uznesenie a toto uznesenie bolo podporené obrovskou väčšinou hlasovaní. A v tomto uznesení sa uvádza, že nastala chvíľa konať vo veci Famagusty, aby sa zastavilo eh, ničenie tohto mesta a tiež sa tým zaoberal výbor Pety vtedy a ak si spomínate, pri našom prvom eh, stretnutí jedna z zásadných otázok, ktorá sa prejednávala, sa práve tiež týkala Famagusty, aby naďalej eh, ostala táto petícia otvorená. Veľmi málo ľudí tu v Európskom parlamente dokáže pochopiť vážnosť tejto situácie. Taktiež sa vynaložilo obrovské úsilie vo veci marketingového fondu vo vzťahu k Turecku. Viacero poslancov Európskeho parlamentu dokonca tam vycestovalo so svojimi tureckými priateľmi, videli, aká je situácia v severnej časti ostrova a taktiež predniesli argumenty druhej strany, ale nesmieme zabúdať, že v roku 1977 a 79 bolo vydaných viacero vyhlásení, bola prijatá rezolúcia OSN, ktorá žiada, aby bolo okamžite uvoľnené mesto Famagusta. Okrem tohoto všetkého máme aj morálnu povinnosť, povinnosť voči kultúre, histórii, civilizácii pracovať naďalej e, na tieto veci, bojovať za to, aby sa toto mesto vrátilo a jeho legálnym obyvateľom pričom zatiaľ došlo k veľmi um, komickému vývoju. Na jednej strane medzinárodné inštitúcie konajú nejednotne a na druhej strane spoločnosť je rozdelená. Ľudia z tohto mesta sa roz, eh, prechli po celom eh, svete, po celej krajine. Mnohí už eh, medzi tým sú zosnulí. V každom prípade nadalej platí jadro tejto veci, že sa musí toto mesto vrátiť jeho majiteľom Pán Marias. Ďakujem, pani predsednička. A ja by som sa rád najskôr poďakoval pánu predkladateľovi eh, tejto posy petície za jeho dlhoročný boj. Nielen za to, aby sa on eh, vrátil do svojho eh, domova, aby im bol vrátený jeho dom, ale bojuje aj za ostatných obyvateľov Famagusty. To dokazuje, aké dôležité je naše úsilie Myslím, že sa prijalo veľmi odvážne rozhodnutie, aby prebehla táto cesta. A v priebehu tejto cesty parlament bol v popredí diania. Jedna vec totiž je, keď sem príde predkladateľ petície, v približnom situáciu a je niečo úplne iné, keď to zažijete priamo na mieste, na vlastnej koži. Nadviažete kontakt s ostatnými obyvateľmi mesta, a tiež na vlastné oči môžete vidieť, čo presne znamená turecká okupácia pre takéto mesto, ktoré je už medzičasom mestom duchov, je úplne vyľudnené. Je to hrozný príklad takéhoto prevzatia mesta. Turecké jednotky e, sa ho jednoducho zhostili. Je uzavreté, nikto tam nesmie vstúpiť, aj keď je to európske územie je potrebné okamžite prijať e, kroky. Videli sme, že už sa už prijali isté kroky, už sa uvalili isté sankcie zo strany tretích krajín. Tiež vidíme, že Európska únia taktiež uvaluje sankcie voči tretím krajinám zo mnoho menej vážnych dôvodov. V tomto prípade sa však nedie absolútne nič, absolútne žiadne sankcie voči Turecku Pritom je to krajina, ktorá má dohodu o pridružení z EÚ, colnú dohodu z EÚ, taktiež prebiehajú oficiálne návštevy Turecka zo strany Európskej únie na jednej strane a potom na druhej strane stá tisíce utečencov, ktoré sú výsledkom tureckej okupácie územia EÚ a zároveň tiež v tejto chvíli viacero tisícov utečencov sa dostáva do Grécka, z Turecka. Turecko veľmi nedostatočne plní svoje povinnosti a záväzky vyplývajúce z dohody z EÚ o utečencoch a migrantoch. A v tejto konkrétnej veci, vo veci tejto petície je potrebné konať. Musí sa viesť diskusie, musí prebehnúť stretnutie otázok a odpovedí. Je potrebné položiť otázku do pléna. Viacero z týchto otázok sa už e, spomenulo. Myslím, že je potrebné venovať osobitú pozornosť tomu, aby sa to zaradilo na program. Hamagusta totiž musí byť súčasťou programu a tiež je potrebné prejednať možnosť uvalenia sankcií voči Turecku v kontexte Famagusty, okrem iného. Tiež sa teda musí spustiť konanie, inak totiž sa to budú viesť iba tieto rokovania a nič ďalšie sa neurobí. Ak by to ostalo len na úrovni výboru PETY, to by bola podľa mňa veľmi vážna chyba. Musíme sa posunúť ďalej, musíme sa posunúť FRED. Je potrebné prijať konkrétne opatrenia, musíme pozvať vysoko postavených predstaviteľov komisie, rady. Musíme ich vyzvať, aby navštívili Famagustu pani Mogheriniová pán Hán, komisár, ktorý má na starosti rozširovanie. Všetkých ich musíme zobrať famagust, do Famagusty a ukázať im, čo sa tam deje. Iba tak totiž Turecko bude nútené vysvetliť, odôvodniť e, svoje e, neoprávnené e, stanovisko k Cypru. Jeho pozícia je pritom neobhajiteľná. Je to nelegálna vojenská okupácia Pamagusty tiež veľkej časti e, Cyperského ostrova. Iba takýmto spôsobom sa veci pohnú vpred inak. To budú len polovičné opatrenia. Boli sme tam, videli sme, ale to nestačí. Je potrebné prijať konkrétne kroky. Myslím, že my ako výbor PETI musíme robiť všetko preto, aby sa to posunulo do pléna v Štrasburgu. To by bol veľmi významný prvý krok. Ďakujeme pekne. Myslím, že už e, som dala zoznam všetkým, teda, pardon, už som dala e, slovo všetkým, ktorí žiadali o slovo. Už som vyčerpala celý zoznam rečníkov. Odrazu je náš výbor veľmi ciperský, to nás e, teší. Je teda najvyšší čas, aby sme dali teraz slovo predkladateľovi petície a potom sa vrátime k tomu, prečo správa je koncipovaná tak, ako je. A tiež spomeniem konkrétne odporúčanie. Teraz však dostáva slovo pán Afenxio. Nech sa páči, máte slovo. Auxendio. Veľmi ťažko sa to vyslovuje. Nech sa páči. Ešte predtým, ako začnete, by som sa vám rada poďakovala za to, že ste nás prevádzali do okupovanej časti, najmä do Varoše. Myslím, že tí, ktorí sme sa zúčastnili tejto cesty, nikdy v živote nezabudneme na tie minúty a naše dialógy pred vašim domom do ktorého veríme, že sa budete mať možnosť sa vrátiť ako zákonný vlastník jedného dňa. A potom ste nás všetkých pozvali na teda nás pozvete na večeru, na to sa eh, dinner. Nie len na večeru, pani predsednička, ale vždy. Eh, vždy, keď sa dopracujeme k cieľu, prvom rade, pani predsednička, najprv vám osobne, aj všetkým členom e, misie do Famagusty, ako aj tomuto výboru, sa chcem poďakovať za to, že sa venujete tejto téme, odkedy som vás prvýkrát na ňu upozornil v roku 2004. Odtedy uplynulo 14 rokov a vraciam sa do tejto inštitúcie, do tohto výboru a informujem e, poslancov o tom, čo sa deje v mojom rodnom meste a v mojom dome. Keď sme predložili petíciu, chceli sme vás najprv upozorniť na zločin, na zločin, ktorý sa pácha v našej krajine od roku 74. Je to porušenie základných ľudských práv. A to stále e, prebieha až do dnešného dňa. Ja som sa stal utečencom v auguste 74 a posledných 44 rokov som utečencom. A teraz vychovávam dvoch ďalších e, utečencov, okrem seba, dvoch mojich synov, ktorí sú tiež utečencami. Taká je realita dnešného Cepru a takto to vyzerá. Je to situácia, ktorú prinieslo použitie sily a zachovávajú brutálne použitie sily. A toto všetko sa deje na európskej pôde. Pani predsednička, naša petícia ide ešte o krok ďalej. V mojej prvej prezentácii tomuto orgánu som hovoril o Šumanovej, Šumanovej deklarácii a požiadal som členské štáty, aby si zapamätali jednu vetu a to je, že Európa sa nevyboduje za deň alebo podľa jedného, jediného plánu, bude vybudovaná, keď dosiahneme de facto solidaritu v témach, ktoré nás zjednocujú. A o to sa snažíme vo Famaguste Chceme dovoliť miestnym obyvateľom, aby sa mohli vrátiť do svojich domov a aby sme mohli spolupracovať a vybudovali si vzťahy s pôvodnými tureckými cyperčanmi, ktorí tam ešte žijú aby sme mohli si vytvoriť de facto solidaritu e, u nás, v našej oblasti. Vy sami ste, pani predsednička, citovali moju správu z prvej správy misie a povedali ste, že sme zabudli na to, ako, sa, ako máme spolužiť. Áno, vo Famaguste existuje výborná príležitosť to znovu spraviť. Takže by sme mohli spolupracovať a žiť s tureckými cyperčanmi, ktorí sú takí istí cyperčania ako my. Pani predsednička, my sme európsky utečenci, už nežijeme v stanoch, aj keď sme niekoľko rokov v stanoch, rokoch, e, v stanoch žili po roku 74, podarilo sa nám postaviť si domy. Ale prosím, nezabúdajte na to, že naše domy stoja za deliacou čiarou. Máme strechu nad hlavou, ale naše domovy sú stále okupované. A nielen jednoducho okupované tým najhorším možným spôsobom, my vidíme, že dochádza každý deň k ničeniu našich domov, našich domovov Chcem sa vám poďakovať za to, že ste do odporúčaní zahrnuli aj to, čo som už navrhol, keď ste sa ma pýtali, čo si myslím, že sa má spraviť. A keď medzinárodní aktéry krajiny ako Turecko porušujú medzinárodné právo, tak potom medzinárodné spoločenstvo na ne uvalí sankcie. A ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste sa držali môjho návrhu a že ste navrhli uloženie sankcií. Budem veľmi rád, keď budem môcť privítať hoci koho z Európskej únie, z Európskeho parlamentu, kto chce prísť na Cyprus a navštíviť Famagustu a pozrieť si náš, eh, na môj domov. Mám jednu prozbu na vás všetkých keď skončíte svoju prácu tu v Bruseli alebo v Štrasburgu a vrátite sa domov. A keď sa blížite k prahu svojho domu a otvárate dvere, tak si privolajte do pamäti môj dom, môj, môj domov, tak ako teraz vyzerá, keď je okupovaný, pretože ja chcem byť vo vašej situácii. Ja sa chcem môcť vrátiť do môjho domu, a každý deň, keď končím svoju prácu, tak ako vy každý deň, alebo keď sa dostanete domov, a to je právo, ktoré mám ako európsky občan, ktoré mi bolo odňaté. Bolo odňaté mne, mojej rodine, mnohým famagusčanom, mojim e, spoluutečencom na Cypre a toto musíme riešiť a napraviť. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička, ďakujem vážení poslanci. Ďakujem veľmi pekne a chcem zopakovať, že my nepovažujeme status quo za možnosť. My uvažujeme stále o tom dni, keď sa budete môcť vrátiť spolu s ostatnými do svojho domova. Európska komisia tu je a chcem vás požiadať, aby ste sa vyjadrili k tejto správe. Vy ste si už prečítali niekoľko e, zisťovacích misií na túto tému, ale, ale formát tejto správy je troška iný ako predchádzajúce správy. Je tam len jedno odporúčanie a v zásade by som, vás chcela, by som chcela počuť vaše vyjadrenie k tomuto odporúčaniu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Návrat Laroša eh, zaistených domov vo Famaguste eh, ich riadnym vlastníkom je jedným z kľúčových bodov rokovaní. Eh, je to súčasťou našej snahy o riešenie cyperského problému. Tieto rokovania, keď sa znovu začnú, budú rokovania pod vedením Cypru. Komisia chce zopakovať, že komplexné riešenie dohodnuté vedúcimi predstaviteľmi oboch komunít na Cypre predstavuje najrychlejší, najpriamejší spôsob vyriešenia problému Cypru, vrátanie návratu E, týchto domov ich zákonitým vlastníkom v súlade e, s záväzkom vyriešiť cyperský problém. Komisia je pripravená aj politicky, aj technicky podporiť úsilie obyvateľov oboch komunít na Cypre, ako aj OSN, aby sa dosiahlo komplexné riešenie. Najmä komisia je pripravená podporovať opatrenia na posilňovanie dôvery, ktoré navrhnú obe komunity, vrátanie Laroša. Taktiež chcem využiť túto možnosť, aby som vás informoval, ako vyzerajú práce na nových bodoch, eh, prechodoch. Veci sú takmer dokončené je tu ešte umiestni, otázka umiestnenia tureckého vojenského stanovišťa. Pokiaľ ide o Turecko, komisia opakovane zdôraznila, okrem iného, v svojej správe o Turecku, že Turecko má aktívne podporovať tieto snahy o riešenie cyperského problému v súlade s relevantnými uzneseniami OSN a Rady bezpečnosti na základe zásad, na ktorých stojí EÚ. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa spýtať, či sa chce ešte niekto vyjadriť. Pán Šoltes, vy ste boli tiež v tejto delegácii. Ďakujem za slovo. Ostatní kolegovia z Cypru už hovorili, boli veľmi aktívni v tejto téme. Nemám k tomu veľmi čo dodať, len to, že dúfam, že táto návšteva, naša návšteva, nie je konečným krokom Európskeho parlamentu, že budeme naďalej vyvíjať tlak na relevantné orgány EÚ a ďalšie, aby sme spravili všetko, čo je potrebné na to, aby sa domoví pôda, domy vrátili petičníkom. Pretože ak chceme brániť, chrániť európske normy a hodnoty, musíme pokračovať v našich kroho, krokoch na ich riešenie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcem vás, chcem vás, pán Mavridis, vy chcete niečo povedať? Len 30 sekúnd. Chcem od vás odpoveď, ktorá sa týka mojej otázky a rovnako nemôžem ostať mlčiac. Chcem povedať, že som sklamaný ten dôraz, keď počúvam komisie, dôraz je konečné riešenie cyperského problému. To je naše želanie, ale dnes hovoríme o niečom inom. To nie je vyriešenie Cypru. My hovoríme konkrétne o implementácii dvoch uznesení Bezpečnostnej rady, ktoré sa týkajú Famagusty, špeciálne Varoši. Ako sa dosiahneme vrátenie Famagusty jej pôvodným občanom a majiteľom. K tomu sa musíte vyjadriť a nie hovoriť všeobecne o rokovaniach medzi dvomi časťami Cypru. Ja by som si mohla vybrať iný spôsob prístupu k správe. Ja som sa rozhodla pre tento spôsob. Mali ste to vo všetkých jazykoch, elektronicky, na papieri. Všetko ste mali dnes u seba. Táto správa je vypracovaná mnou, bola rozoslaná všetkým členom delegácie a rada vás informujem, že sme dosiahli úplný koncenzus cez všetky politické strany, pokiaľ ide o obsah. A pritom nenavrhujeme žiadne modifikácie poslednej kapitoly, ktorá obsahuje zatiaľ len jedno odporúčanie, ktoré som navrhla. Takže, a to je veľmi ďaleko siahle politicky, a nezachádzame do detajlov a nepoukazujeme na jednotlivé prípady, Mohli sme tam veľa pridať. Mohla som samozrejme hovoriť o tom, ako som sa cítila, keď som stála pred bránou a keď tam bol turecký e, vojenský veliteľ, ktorý šiel proti mne. Ja som bola sama. Keď ma videl, tak odišiel. Môžem pokračovať a pokračovať ale jednoducho ja som sa rozhodla, že takto nebudem pokracovať. Ja som sa rozhodla o e, iný prístup a získala som podporu všetkých politických strán. Mali sme tu diskusiu a musíme nájsť spoločnú pôdu, aby sme si našli spoločný cieľ a to je vrátenie Varoši jej pôvodným obyvateľom. Hovoríme o 44 rokoch po tureckej invázie. Toto je naša strana a každý sa o to snaží. Predchádzajúce tri predsedníctva rady sa snažili 2005, 6 a 10 a zlyhali ako aj Biden tam bol, mal masterplan pre Famagustu v roku 2014, chcel dosiahnuť balík dohôd, ktorý by sa týkal aj návratu Varoši pod e, správu OSN za výmenu, výmenou za iné veci, ale všetky tieto snahy doteraz zlyhali. Grécky Cyperčania predložili určité návrhy, ktoré neboli úspešné. Ja si myslím, že najvyšší čas posil, zvýšiť tlak, zvýšiť e, informovanosť e, vedúcich pracovníkov tak, aby spravili ďalšie kroky. A preto je takéto odporúčanie, aké dnes vidíte, pretože takto to môžem dať do rúk rade a veľmi sa teším, že rakúske predsedníctvo je tu dnes s nami toto pôjde na pred, konferenciu predsedov a posilníme to. Toľko chcem povedať. Pokiaľ ide o odporúčanie, ako som povedala, čo, nie, v piatok 28. tento týždeň o 3. a hlasovanie vo výbore bude 21. novembra. To je všetko. Chceli by ste každý kolega sa chce teraz vyroš, vy, vyjadriť, ale viete, že máme obmedzené č, e, tlmočenie. Chcem povedať jednu vec. Mali by sme spomenúť, že je tu s nami aj zástupca primátora magusty, ako aj predstaviteľia mestského zastúpenia Magusty. Možno by bolo dobre im dať slovo aspoň na pár minút, keďže už sú tu. Marias, veľmi rýchlo. Mali by sme nechať takúto možnosť otvorenú. Budeme o tom hovoriť na pléne, bude sa tam o tom diskutovať, ako aj hlasovať. Máme tu určité postupy, e, hlasujeme vo výbore a keď treba, pripravíme e, uznesenie, ale tomu sa musia vyjadriť koordinátori. Ale takto by sme mohli ísť postupovať. Áno, dobre, ďakujem a vám. Chcem sa poďakovať za to, že ste prišli a prajem vám šťastnú cestu domov do jedno z najkrajších kúskov, e, kúskov našej, e, na našej zemi. Pozdraví všetkým. A skôr ako uzavriem, chcem sa poďakovať sekretariatu, ktorý odviedol vynikajúcu prácu, ako aj za všetko ďalšie. Občas zabudnem sa vám poďakovať, ale Naozaj vám ďakujem veľmi pekne za vašu pomoc. Toľko to chcem poved- môžem povedať. Je tu aj zástupca starostu Famagusty. Ja viem, áno, je tu. Máme tu dneska veľa hostí z Famagusty, ale žiaľ vám nemôžem dať slovo. Musíme pokračovať s našim pránom a cyperskí členovia našeho výberu veľmi e, radi hovoria a vyčerpali všetok čas. Neboli to tento raz Gréci. Ďakujem veľmi pekne. Pozrime si teraz výročnú správu, čo je ďalšia téma. Ja som spravodajkyňou a samozrejme veľmi rada budem s vami o tom hovoriť. Najdôležitejším eh, bolo minulý, minulý rok bol najdôležitejším krokom dialog so všetkými predkladateľmi petícií, jednak na pôde parlamentu, jednak počas návštev. Hlavným problémom boli eh, ako vždy environmentálne otázky, vodohospodárstvo, zachovanie kvality pôdy a podobne. Ďalej, ďalej, ďalšími témami boli základné práva, hlasovacie práva, voľný pohyb osôb, sociálne otázky, napríklad pracovné podmienky v niektorých členských štátoch. Jedným z cieľom, ktorý sme si vytýčili v rámci nášho výboru, bolo to, aby sme úzko spolupracovali s legislatívnymi um, výbormi a myslím, myslím si, že môžem skonštatovať, že sa nám darilo, že naša spolupráca je čoraz lepšia. Zorganizovali sme spoločné zasad, zasadnutia. V marci bola spustená sieť e, PETI. Ide o veľmi užitočný nástroj a dúfam, že sa nám podarí uh, posilniť spoluprácu a myslím si, že ide aj o dobrý východiskový bod e, nášho výboru počas budúceho mandátu. Kto vie, kto vie, či tu budeme a akú úlohu budeme zastávať. Chcela by som poďakovať komisii, ktorá je prirodzene našim partnerom. Takmer tretina petícií, ktoré sme dostali, boli zaslané na stanovisko komisii a konštatujem, že odpovede dostávame čoraz rýchlejšie a rýchlejšie, za čo som komisii veľmi povďačná. Veľmi sa teším na to, že si vypočujem vaše pripomienky k výročnej správe a samozrejme teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami. Cieľom je, aby sme, cieľom je eh, hlasovať o tejto správe v decembri na plenárnom zasadnutí. Nech sa páči, Udelujem slovo tieňovým spravodajcom najprv. Ak by Ak si niekto z cyperskej delegácie želá ešte so mňou prehovoriť, e, budem vonku o chvíľočku. Takže ďakujem veľmi pekne. Pán Šoltes ako prvý rečník v našej téme. Budem stručný, viem, že ešte sa chcete porozprávať s našimi hostiami. prvom rade ďakujem veľmi pekne za prípravu dokumentu. Bohužiaľ, ale pri niektorých bodoch sa musím vysloviť kriticky. Plánujem predložiť aj niekoľko pozmenujúcich návrhov. Ale musíme byť kritickejší, musíme, nesmieme strácať zo zreteľa naše problémy. Je pravda, že každý rok dostávame menej petit, menej, menej petícií, ale nie som, nie som presvedčený, či je to kvôli tomu, že by bola v európskych krajinách lepšia situácia. Obávam sa, že obávam sa, že mm, by tých porušení alebo by tých porušení bolo menej. Možno, že dôvodom je to, že ľudia nevedia, že môžu využiť nástroj, tento nástroj, že môžu využiť petíciu na to, aby sa mohli sťažovať na problém vo svojej krajine, alebo nedôverujú v tento proces a nevidia význam predloženia petície. Myslím si, že účelom petície je to, aby eh, ju mohli využívať občania, aby to pre nich predstavoval efektívny nástroj, aby dokázali eh, využiť petíciu ako prepojenie medzi parlamentom a ich krajinou. Um, vy ste spomenuli oblasti, v rámci ktorých, alebo teda na ktoré sa zacielovali petície, ktoré sme dostali počas uplynulého obdobia. Môj názor je však taký, že predkladateľ petície e, čaká niekedy pridlho predtým, než dostane nejakú odpoveď alebo spätnú väzbu od komisie a často je odpovedí sklamaním. Odpoveď v ňom môže vyvolať pochybnosti nad efektívnosťou inštitúcií preto sa domnievam, že musíme urobiť viac, pokiaľ ide o informovanosť. Ohľadne musíme šíriť osvetu ohľadne petícií. Ja by som vyzval komisiu, aby predkladala preciznejšie odpovede, presnejšie odpovede, aby aby nevyužívala mm, znenia, neprípustnosti a podobne. Ďalej sú tu prípady, kedy sa to týka aj politických rozhodnutí skupina. Tomu, tomu by, a nemalo by tomu byť tak. Mali by sme rešpektovať zákon. A odborné kritéria. V opačnom prípade bude prijaté rozhodnutie e, kvôli nejakým politickým dôvodom a nie odborným. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste si ma vypočuli. Ďakujem veľmi pekne. Pán Marias, veľmi pekne ďakujem. prvom rade by som vám rád pogratuloval k vašej správe. Myslím si, že správa sa venuje hlavným otázkam, ktorým sme sa venovali počas uplynulých rokov. Určite by som možno niektoré veci zmenil, ale vo všeobecnosti si myslím, že správa je dobrá. Je veľmi dôležité zdôrazniť e, spoluprácu medzi našim výborom e, a ombudsmankou a mediátorom. Preto je dôležité, aby sme naozaj v našej správy, správe pokryli všetky, všetky možné nástroje alebo celú škálu miery ochrany. Treba pokryť mnohé otázky. Myslím, že keď spolupracujeme s ombudsmankou, eh, mediátorom, myslím si, že veci fungujú dobre. Treba, aby existovali iniciatívy, napríklad ako sme zaznamenali počas diskusie s pánom Timmermansom. Ľudia musia mať možnosť sa vyjadriť, ľudia sa chcú vyjadriť k mnohým otázkam a preto je dôležité, aby mohli mať dispozícii určitý spôsob, určitý kanál, ktorý by mohli využiť na to, aby sa mohli vyjadriť k Brexitu. Keď sa pozrieme na Brexit, to je kľúčová otázka. Samozrejme, týka sa to konkrétneho členského štátu a Európskej únie. A otázky vo vzťahu k občanom Spojeného kráľovstva, ktorí sa na nás obrátili, nuž teraz e, otázka znie je, či Spojené kráľovstvo v EÚ zostane alebo nie, ale je dôležité pre nich, aby mohli predkladať petície v súvislosti s Brexitom, ale otázka znie je, budú mať, budú mať to či ono právo v Spojenom kráľovstve? Budeme to dokázať ovplyvniť? Ja si myslím, že veľa rozhodnutí. Um, máme, máme tu petície, ktoré boli predložené v roku 1992 napríklad. Nikto nevedel, k akému vývoju dôjde a mm, nevedeli sme, že sa dopracujeme do tohto konkrétneho bodu v tomto konkrétnom časovom momente. Potom otázky v súvislosti s um, blahom dieťaťa. To sú nesmierne dôležité témy. Musíme pokračovať uh, v ďalej v práci na týchto témach, ďalej Španielsko, uh, prípad odsudených, odsudzených detí, ktoré zmizli počas uh, Frankovej diktatúry. Nuž, to je nesmierne dôležitá otázka. O, o čo mi ide? Čo chcem povedať je to, že sme naozaj pokryli celú škálu otázok, tém, ktoré sa týkali um, základných ľudských práv a mnohých ďalších. Jednoducho, tých tém je bezpočet. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Komisia ja som počúval predrečníkov, chcem len zdôraznil dôležitosť vášho výboru, vašej práce. Vaša práca je dôležitá z pohľadu budovania mostov medzi európskymi inštitúciami a občanmi. Vaša práca, ktorú odvádzate, je veľmi cenná a my ju vnímame pozitívne, veľmi ju oceňujeme. Pokiaľ ide o správu, pani predsednička, také predbežné pripomienky z našej strany sú asi také, že vítame to, čo hovoríte. Mnoho vecí sa týka praktického postupu spolupráce medzi komisiou a parlamentu. Um, ja som koordinujúcim riaditeľom eh, pre tieto otázky. Snažili sme sa skrátiť lehoty predkladania odpovedí a naozaj teda snažíme reagovať e, včas. Bolo to aj zadanie od nášho podpredsedu, aby sme bezodkladne pracovali na jednotlivých zadaniach. Pokiaľ ide jednotlivé témy, áno, presne ide o témy, veľmi dôležité témy, životné prostredie, dobré životné podmienky zvierat, e, ochrana detí, Brexit a tak ďalej. Celé, celá škála tém, pochopiteľne, um, o ktorých s vami diskutujeme, um, mnohé veci rieši plenárka. Viete, že tu máme aj určité prípady, kde boli otvorené postupy pre porušovanie. No a Um, vždy sa snažíme o dobrú rovnováhu medzi tým, aby sme sa ubezpečili, že sa správne uplatňuje európska legislatíva. Zároveň chceme dať druhú šancu tým, ktorí nemajú prostriedky na to, aby okamžite dokázali uplatniť, um, realizovať európsku legislatívu. Čiže um, je príležitosť pre tie členské štáty, uh, um, pre tie členské štáty majú možnosť si pripraviť argumenty, aby sa dokázali obhájiť. A, čiže prebieha dialog a ten dialog prebieha e, tak, že zostáva zaručené právo na obhajobu. Čiže ešte raz veľmi oceňujeme vašu prácu. Mm, nielen samotné petície, ale aj to, že sa venujete, že vycestujete eh, na miesto a že sa snažíte zistiť eh, konkrétne informácie priamo na mieste v konkrétnych členských štátoch. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Tešíme sa ešte na eh, našu spoluprácu, ešte lepšiu spoluprácu, potom neskôr do budúcna. Vážení kolegovia, máme pol minúty. Lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 27. o 3. Budeme hlasovať 21. novembra a ja vám prajem veľmi pekný večer. Dovidenia.